nájdete na stránke plenárneho zoznamu. Tieto uh, texty budú zverejnené. A v stredu podpíšeme 7 právnych návrhov, ktoré boli prijaté v rámci právneho procesu a tieto uh, budú takisto zverejnené v rámci zápisnice. A teraz prejdeme